PP som dostala a tiež od skupiny sociálnych demokratov v Európskom parlamente som dostala požiadavku na e, vymenovanie e, výborov a delegácií. E, tieto konkrétne vymenovania na posty budú zverejnené v zápisnici, ak nebudú prednesené žiadne námietky predtým, ako bude schválená zápisnica. Ďalšia schôdza sa uskutoční zajtra, 11. marca 2010 od 9. do